výboru pre právne záležitosti, pretože to je zodpovedný výbor za tieto záležitosti. Ďalej pani Magdalena Alvarez ma upovedomila písomne, že ju vymenovali za e, viceprezidentku Európskej investičnej banky od 16. júla 2010. Parlament podľa článku 7 odseku 1 príslušnej právnej normy a pravidla 4 odsekov 1 a 4 vyhlasuje, že jej miesto sa upraznilo od 16. júla 2010. Dovolím si vás informovať, že v súlade s pravidlom 3 odsekmi 3 a 4